s pochopením a odhodlaním hostiteľskej spoločnosti. Komisia organizovala podujatia na vysokej úrovni v členských štátoch s romskou menšinou, aby spodneteľcovala účinné používanie prostriedkov EÚ v prospech Romov v Maďarsku. To prinieslo konstruktívny dialog medzi národnými orgánmi a romskými orgánmi pod eh, dohľadom komisie. Po tomto pozitívnom príklade um, nastal mm, druhý súbor eh, podujatia na vysokej úrovne v oktobri pre Romov a tam sa zúčastnili dva komisári a na týchto podujatiach eh, bolo viac ako 500 účastníkov zo všetkých oblasti života a tieto schôdze tiež zdôraznili potrebu spoločných krokov verejných orgánov na všetkých rovniach európskych, miestných, národných a vyzvali orgány a rómske spoločenstvo, aby viedli dialog, ako najlepšie využívať e, fondy EÚ. E, tiež je dôležitá úloha MVO v tomto kontexte. E, budeme pokračovať v tomto procese a budeme robiť schôdze zúčastnených strán pravidelne a máme už naplánované podujatia budúci rok v Bulharsku a na Slovensku. Teraz mi dovolte hovoriť o tom, aké je dôležité naďalej pokračovať s, v práci s prostriedkami EÚ pre sociálnu inklúziu a osobitne pre integráciu Rómov. Strukturálne fondy e, predstavujú dôležitú páku pre zlepšovanie e, situácie e, Rómov jedna petina zdrojov sociálnych fondov, čo je viac ako 10 miliard eur, sa prideluje na financovanie opatrenie, ktoré osobitne podporujú sociálnu inklúziu znevýhodnených ľudí, vrátane Romov. S potešením vidíme, že väčšina členských štátov už používa prostriedky EU na podporu Romov, no musíme <clears throat> pripustiť, že tieto často sa nevyužívajú naplno alebo nie najúčinnejšie a treba viac vykonať. Ako viete, komisia zriadila pracovnú skupinu pre Romov, ktorá bude prehodnocovať využívanie financovania pre integráciu Romov a aj prijímať odporúčania pre budúcu integráciu. Podpredsednička Reningova včera povedala, že teraz skúmame odpovede členských štátov na dotazníky, ktoré sme im poslali. Táto pracovná skupina čoskoro podá hlásenie, ako bude táto analýza ukončená. Ctení poslanci, dovolte mi tiež eh, hovoriť o nasledujúcich krokoch. V apríli budúceho roka komisia predloží následné oznámenie a na základe hlásenia od pracovnej skupiny nás navrhne iniciatívy pre účinnejšie využívanie fondov EÚ aj v terajšom a budúcom programovacom období. Podľa potreby komisie môžeme vyzvať členské štáty, aby prispôsobila svoje činnosti v kontexte politiky začlenovania Romov. Tiež bude zahrňať e, Eurámec pre národnú integráciu rímskych strategií. Chceme zabezpečiť, že národné úsilia, úsilia na úrovni EU e, sa budú monitorovať e, a chceme vyzvať členské štáty, aby predložili stratégiu pre inklúziu Romov, ktorá bude uvedená aj v správach. Tiež pripravujeme programy po roku 2013 verím, že Európsky sociálny fond by sa mal zameriavať na podporu cieľov Európa 2020. To je o zlepšovaní zručnosti, schopnosti, prispôsobiteľnosti a účasti v spoločnosti a aj s osobitnou pozornosťou na menšiny, ako je Rómska. V piatej koheznej správe s komisárom Hanom sme zdôraznili potrebu, aby sa štrukturálne fondy zameriali na menší počet kľúčových e, priorit. Sociálna inklúzia a znižovanie chudoby sú jednými z nich. Sociálny fond e, bude čerpať e, asi 75 miliard eur v následujúcom programovom období. No táto diskusia nie je len o sumách. A v prvom rade nie je o sumách, je o lepšej koordinácii aj medzi zdrojmi, ktoré sú k dispozícii a o lepšom navrhnutie projektov a e, lepšej koordinácii a účinnejšími adresnými zásahmi. Napríklad e, hľadáme e, spôsoby, ako využiť účinok väčšieho množstva zdrojov na pracovnom trhu, aby sme vytvorili viac pracovných miest a znižili chodobu. Ctení poslanci, chcem na záver opäť povedať, že táto otázka začlenovania Romov bude naďalej na našom programe. Je to spoločná zodpovednosť členských štátov a EÚ, úspech sociálnej a ekonomickej integrácie volá k neustálemu odhodlaniu zo strany členských štátov, inštitúciou e aj medzinárodných organizácií a samotných rómskych organizácií. Problémy Rómov sú vzájomne prepojené a zložité a mm, myslím si však úprimne, že by sme sa nemali báť ich riešiť kvôli ich zložitosti. Hm, boj za našu e, najviac vylúčenú a najviac nevyhodnenú menšinu musí byť bojom nás všetkých. Thank you very much e, for your presentation. I really hope that we are... Ďakujem za vaše vystúpenie. My e, sa skutočne tešíme zo snahy komisie, či prostredníctvom vašej osoby alebo e, prostredníctvom komisárky Redingovej. E, vieme, že sa teraz vyhotovuje správa Libe výbor Európskeho parlamentu, aká aj ďalšie parlamentné výbory budú k tomu vypracovávať stanovisko. Ďakujem pán Andor, za vaše vystúpenie. Teraz poprosím pána eh, Henryho Skikluna, eh, ktorý zastupuje Radu Európy. Eh, je koordinátorom pre rómskú otázku. Máte slovo. Ďakujem. Jeden môj kolega, ktorý nedávno navštívil rómskú osadu, v, na severozápade Európy, povedal mi, že nemohol spať, pretože bol úplne šokovaný z toho, čo videl. Ja som navštívil tú osadu pred niekoľkými rokmi a vôbec nepatrí k tým najhorším spomedzi tých, čo som videl. Skôr ma zaskočilo to, že bežný európsky občan je taký zarazený, keď e, narazí na osadu s takou mizériou a to uprostred Európy. A táto mizeria pretrváva desiatky rokov na, napriek e, konferenciám, snahám a e, rôznej politike zameranej na Rómov. Prepačte, že začínam takýmto tristným príbehom, ale pýtam sa, e, dokedy budú tisícky Rómov žiť v odsúdenia hodných podmienkách. E, ich deti nemôžu chodiť do školy, nemôžu nájsť zamestnanie. Ja sa teda pýtam, či naše kroky prinášajú nejaké ovocie. Určite je to otázka, ktorú si mnohí kladieme a ťažko nachádzame často odpoveď. E, pani Jaroka e, položila túto otázku a e, v správe konštatuje, že mnohé inštitúcie, organizácie sú zaangažované na romskej otázke, A napriek tomu zatiaľ účinné riešenia sa ako si neprejavali, ale v si uvedomujeme, že takto to nemôže ísť ďalej. Musí dôjsť k zmene úsilie všetkých organizácií e, priniesli len malé výsledky. Je zo pár, dopre, do, zo pár príkladov. Ako povedal pán e, Hammenberg, ktorý je komisárom zodpovedný za otázku ľudských e, práv, konštatuje sa, že určitým spôsobom sa pokročilo dopredu, ale tie kroky sú veľmi pomalé a slabé. Európska stratégia pre Rómov je snaha pani Jaroka odpovedať na túto otázku. V oktobri e, e, Rada Európy mala e, v Štrásburgu konferenciu na najvyššej úrovni a zaoberali sme sa presne tou istou otázkou. Rada Európy bola aktívna v rómskej otázke už od 60. rokov minulého storočia a má v portfóliu celý rad projektov. Zasadnutie v októbri na vysokej úrovni organizované v spolupráci s Európou sa zameralo na politiky, ktoré potierajú sociálnu exklúziu. Venovali sme sa na tom zasadnutí praktickým stránkám aby skutočne sme našli riešenia, ktoré e, ponúknú výsledky v pomerne krátkom čase. Jedno z opatrení bolo Európsky školiaci program, ktorý by bol zameraný na výchovu mediátorov. Prvé školenie začne v januári 2011 a nadviažeme na doterajšie skúsenosti Rady Európy a skúsenosti aj v oblasti školenia. Bude sa pracovať s novou osnovou E, ktorú koncipujú a potom aj potvrdia experti. Druhý projekt e, zaškolenie právnikov. Vychádzame z 15-ročných skúseností programy vzdelávania a právnikov, e, ktoré vlastne sme realizovali spolu s registrom Európskeho súdu pre ľudské práva a s ďalšími dôležitými organizáciami. Chceme taktiež rozšíriť E, záver školení, ktoré organizuje Rada Európy so zameraním na prokurátorov alebo sudcov práve s koncentráciou na otázku ľudských e, práv, e, dodržiavania antidiskriminačných princípov. Štrásburská deklarácia z toho zasadnutia sa neobmedzuje na sociálnu dimenziu. Štrásburská alebo štrásburské iniciatívy, o ktorých sa hovorí v tej deklarácii, apelujú na občanov EÚ, aby skutočne venovali viac pozornosti rómskej otázke, aby rómska kultúra sa objavila aj v školských osnovách, učebných osnovách a týmto spôsobom sa e, vlastne aj apeluje na kultúrne inštitúcie, e, na spoločenské organizácie, aby venovali pozornosť týmto e, rómskym e, koreňom. Takisto tá deklarácia žiada o vytvorenie databázy, ktorá by mohla bežať naživo od e, roku 2011. Slúžila by na zhromažďovanie a poskytovanie informácií ohľadom najosvedčenejších postupov pri práci s Rómami a, e, a, e, a populáciou Sinti. Štrásburská deklarácia vychádza e, z prehlbenej spolupráce a koordinácie medzi inštitúciami a organizáciami na medzinárodnej úrovni. Samozrejme vrátanie mimovládnych organizácií, rómskych a nerómskych. Ak dovolíte, aby som uviedol jeden pekný príklad spolupráce, z ktoré ale tieto príklad ešte z, z obdobia e, pred prijatím e, Štrásburskej deklarácie Ide o novú medzinárodnú pracovnú skupinu zameranú na integráciu Rómov. Európska komisia, Rada Európy, OECD, eh, UNESCO, UNICEF, eh, Rómsky eh, edukačný fond. A to boli inštitúcie za, to, za týmto projektom. Išlo o naplnenie vzdelávacích cieľov Rómov a Celkovo tá snaha bolo zlepšiť vzdelávací proces na všetkých úrovniach, od miestneho až po medzinárodný. Štrásburské iniciatívy vyjad, e, vyzývajú členské štáty, aby na e, miestnej, e, regionálnej, národnej úrovni sa zaangažovali v paneurópskych aktivitách, aby si vymieniali tie najosvedčenejšie postupy a praktiky pri práci s Romami, návrh správy o, o, e, správy o Európskej rómskej stratégii ide týmto smerom a my za Radu Európy apelujeme na vás, aby ste spolupracovali s inými medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú touto otázkou. K ním samozrejme platia, patria aj mimovládne organizácie. No a Napokon eh, osvetové aktivity by mali vychádzať z dobrých eh, skúseností. Vieme, že kampaň DOSTA sa eh, osvedčila v 15 štátoch doposiaľ. Je to kampaň proti diskriminácii Rómov. DOSTA je v romštine slovo dosť vo Francúzsku, v Taliansku a 2011 Nemecko, Španielsko, Kosovo eh, eh, a v Turecku. Eh, tam to budú nové krajiny, kde sa uplatní táto kampaň DOSTA. Aby sme zabezpečili transformáciu aktivít, rómske aktivity by mali vytvárať samostatný program Rómovia, presadzovanie sociálneho zlačlenenia a ochrany ľudských práv. Je to dôležitá aktivita v rámci pracovného programu na rok 2011 Rady Európy. Je to veľmi dôležitý rómsky reformný e, proces aby sme zabezpečili takýto, takúto prierezovú prácu, chceme e, fungovať e, formou projektov e, pod vedením pána Schockenbrucka, ktorý je holandským právnikom a bol generálnym tajomníkom Rady Európy menovaný na takúto špecifickú úlohu venujúcu sa tomuto rómsku programu. Je, je dôležité, aby ďalšie e, projekty e, e, v rámci tohto programu predstavovali spolenie síl a koordináciu a spoluprácu viacerých organizácií. Je dôležité, aby sme začlenili do aktivít všetky členské štáty jednotlivo a spoločne E, e, európska rómska stratégia nemá byť akousi abstraktnou učebnicou, ale má to byť súbor konkrétnych aktivít zameraných na európskych občanov, ktorým, ktorých práva sú potlačané. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že všetci si ceníme veľmi úsilie Rady Európy. Tiež ste spomenuli Štrasburskú iniciatívu kde boli vyzvané členské štáty aj všetky subjekty, aby podporili rómskú integráciu, bojovali proti diskriminácii a podobne. Myslím, že to bolo mimoriadne dôležité. Všetky aktivity, do, túto kampaň, ktorú ste spomenuli, takže vám veľmi pekne ďakujem za všetky, aj za vaše úsilie. A my tiež vás žiadame, aby ste spolupracovali s nami na týchto otázkach v budúcnosti. Náš posledný rečník v tomto blokuje pán Andrej Ivanov. Vítajte. Dobré ráno, je z UNDP, Bratislavského regionálneho centra a chcem vás požiadať, aby ste e, predniesli prejav a po vašom prejave budeme mať krátku diskusiu. Prosím, naznačne, ak chcete prispieť, alebo ak máte nejaké otázky alebo pripomienky. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem, dámy a páni. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že inklúzia Rómov do hlavnej spoločnosti je prioritou politík. Je to problém, e, že existuje rozdiel medzi politickými deklaráciami na jednej strane a skutočným pokrokom v teréne. Ten rozdiel je veľmi veľký, preto je nastal skutku čas na to, aby sme zlepšili život bežných Rómov a aby sme nečakali len na nejaké ďalšie politické vyhlásenie. A dúfam, že sa pohneme týmto smerom. Tiež dúfam, že niekoľko úvah, ktoré mám, pomôžu prekonať túto priepasť. E, väčšinu z toho, čo poviem, e, už bolo uvedené ďalšími kolegami z našej organizácie pri rôznych príležitostiach, ale myslím, že je dobre pripomenúť tieto otázky. Prvá vec sa týka zodpovednosti príprava európskej stratégie o zlepšení situácie Rómov v Európe je zradná otázka, nielen z dôvodov jej komplexnosti, ale najmä z dôvodu úrovne, na ktorej ju treba riešiť. Myslím, že každá stratégia by mala byť veľmi opatrne sformulovaná, aby nevytvorila dojem, že Brusel preberá otázku rómskej inklúzie od národných orgánov v jednotlivých členských štátoch. Druhá vec sa týka filozofie celkového, celkovej politiky. Je dôležité venovať sa rómskej inklúzii ako príležitosti e, vyriešiť e, ťažkú situáciu. E, UNDP práve sa zaoberá rozvojom ľudí. Tam ide o existenciu slobôd a voľby, aby ľudia mohli žiť život ktorí si budú vážiť. Aby Romovia mali príležitosť rozvíjať svoje talenty. A to musí byť v jadre procesu romskej inklúzie. Táto filozofia tiež hovorí o tom, že vylúčenie Rómov musí byť riešené komplexne. Čiže nie, nemôže sa týkať len tých, ktorí sú vylúčení a chudobní. Je pravda, že väčšina Rómov sú chudobní a vylúčení, ale je tiež pravda, že nie všetci Romovia sú chudobní. A keď hovoríme o vylúčení Romov, nezabúdajme na tých Rómov, ktorí sú už začlenení, majú svoju prácu a fungujú v spoločnosti častokrát. Hovoríme, že s Rómami by sme nemali zaobchádzať ako s nejakou nižšou triedou, ale mám pocit, že v našich krokoch robíme presný opak a práve e, pristupujeme k tejto otázke ako otázke, ako by boli nižšou triedou. A myslím, že tomu tak nie je. Tretia moja úvaha, o ktorú sa s vami chcem podeliť, sa týka samotného zmyslu inklúzie alebo začlenenia. Myslím, že je dôležité, aby to bolo jasne uvedené. Ako Rómovia chápu inklúziu a ako nerómovia vnímajú inklúziu Rómov. Mám niekedy pocit, že tieto významy sa navzájom nevždy prekrývajú. Pri vyjasnení tohto zmyslu je dôležité e, si to vyjasniť, pretože nám to umožní zodpovedať ďalšie dôležité otázky. Aká je akceptovateľná cena, ktorú e, všetky strany sú ochotné zaplatiť? Teraz nemám na mysli finančné aspekty. Kladiem túto otázku, pretože inklúziu je možné vnímať ako komplexnú interakciu, pri ktorej každá strana niečo získa, ale zároveň aj niečo obetuje. Čiže je to dvojstranný proces, ale častokrát sa to vníma len ako jednosmerná cesta. Čiže je to súbor zmien, ktoré treba zaviesť a ktoré sa musia urobiť na strane e, väčšinového obyvateľstva a bez nejakej zmeny na strane Rómov. Myslím, že tento jednosmerný prístup nemôže fungovať. A napokon e, stratégia predstavuje dobrú príležitosť na to, aby sme našli niektoré kroky, ktoré treba robiť a ktoré nie, v ktorej je možné ďalej potom pretaviť do politík a jednotlivých opatrení. A pokiaľ ide o základné princípy rómskej inklúzie, to sú veľmi dobrým východiskom, ktoré by mo- sme mohli ďalej dopracovať. Bolo by možné ich vnímať ako istý základ, na ktorom jednotlivé opatrenia je možné hodnotiť. Napríklad, projekt by nemal podporovať závislosť, nemal by byť vylúčovať na základe etnických princípov, mal by mať jasné východiskové stratégie, mal by e, používať robustné indikátory z hľadiska výstupov. Napríklad priority by mali byť pre e, lokálne projekty, ktoré dajú možnosť Rómom aj nerómom, ktoré, ktorí spolu žijú, pretože z praxe poznáme, že keď sa snažíme robiť spoločné úsilie, zlepšenie miestnej situácii, je to najlepšie, čo možno urobiť z hľadiska rozvoja miestnych komunít. Myslím si, že je to len zo pár otázok, e, ktoré by mohli byť v rámci širšieho pohľadu adresované v budúcej stratégii. Ešte dovolte mi pár slov povedať o romskej inklúzii. Poznáte všetky politické iniciatívy a niekedy mám dojem, že e, idú paralelne táto iniciatíva ide paralelne s ďalšími. Myslím si, že dekáda je jedinečnou príležitosťou a mali by sme využívať túto infraštruktúru na e, presadzovanie, monitoring a implementáciu budúcej stratégii. To bolo niekoľko úvah, o ktoré som sa s vami chcel podeliť ako odborník v UN, pre rómske otázky v UNDP. A myslím, že je to užitočné na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Myslím, že súhlasíme s tým, že základný princíp je, že Rómovia sú, občiansky, sú európsky občania, ktorí majú rovnaké práva ako všetci ďalší občania. Tiež ste spomenuli, že Brusel nepreberá tieto zodpovednosti, to sme včera spomenuli, a myslím, že je to veľmi dôležité, aby členské štáty naďalej mali tieto zodpovednosti, tú, tú primárnu zodpovednosť zodpovednosť. E, my môžeme byť užitoční na európskej úrovni, e, robiť koordináciu, e, monitoring a podobne. A snažíme sa to všetko zosúľadiť počas týchto dvoch dní, ako aj v našej ďalšej práci. Takže veľmi pekne vám ďakujem za všetky tri prezentácie. A teraz máme trošku času, nie príliš veľa na otázky a pripravenie pripomienky. Pán Johannes Wedening z UNICEFu eh, naznačil, že by rád niečo povedal. Tiež sa chcem spýtať Aro Lívie, či by chcela prispieť. Takže nech sa páči a eh, pán Svedeling a potom Lívie, ak by ste chceli prispieť. A tiež Cornelia Ernst. Zozbierame si mena Johannes Vedenik. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička Johannes Venedik, som vedúci UNICEF kancelárie v Kosove a rád by som prispel do tejto diskusie, pokiaľ ide o krajiny, ktoré vstúpili aj v rámci predstupového procesu a najmä otázku detí, ktoré sú deportované zo západnej Európe, najmä v Nemecku Slovensku a UNICEF urobil e, štúdiu k tomuto procesu, pokiaľ ide o romské deti v Nemecku. Hlavná obava, ktorej čelíme, je e, stav tolerovania, ale vo všeobecnosti sú pomerne dobre integrované a potom sme sa pozreli na ich osud po návrate z Nemecka do Kosova. A bolo to udivujúce. Dve tretiny týchto detí už potom nešli do školy. 40 týchto detí neboli zaregistrované. A vo všeobecnosti rodiny detí, ktoré boli deportované z krajín západnej Európy, žili ešte vo väčšej chudobe ako rómske rodiny, ktoré z Kosova nikdy neodišli. A prezentovali sme túto správu aj v nemeckom Bundestagu a E, som aj veľmi rád, že nastal istý politický vývoj. V podstate hlavný problém je, čo je, najlepším, čo je v najlepšom záujme dieťaťa v tomto procese. A po druhé, či to má zmysel v rámci diskusie, ktorú máme dnes, keď e, pomerne dobre integrované rodiny, ktoré žili 12 až 14 rokov už v Nemecku, ktoré potom sú deportované naspäť do Kosova a nie je to v každom prípade v ich dlhodobom záujme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, rada by som doplnila, že iniciovali sme, eh, Cornelia Ernst eh, iniciovala eh, písomné vyhlásenie, ona bola iniciatorkou a stále je to na stole a očakávame viac podpisov k tejto otázke pretože je to vec, ktorá je mimoriadne problematická. Ďakujem pekne. Lívia. Ďakujem kedykoľvek, keď budete chcieť niečo doplniť. A kedykoľvek môžete dostať slovo. Cornelia Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Včera a dnes som si vždy kladla otázku, a je to možno taká kľúčová otázka, a v podstate som to počula aj v príspevkoch, e, ktoré som si dnes vypočula, čo môže sa v skutku urobiť okrem e, rečí. Čiže ktoré reálne kroky, aby Rómovia od samotného začiatku v procese zmeny, o ktorý sa snažíme tu, aby boli zapojení. Od samotného začiatku mám obavu, že veľmi veľa rozmýšľame, kladieme si otázky o Rómoch a nerómoch, teraz to poviem takto vedome, ale možno bez toho, že by sme chceli nejaký patrionalistický prístup, bez toho, že by sme to chceli, ja sama sa tiež do toho e, zahrňam. Aké štruktúry by sme si mali e, vybrať? To je otázka, ktorú chcem položiť. Aké štruktúry mali existovať v členských štátoch, ktoré by boli zmysluplné a od samotného začiatku, aby rómske organizácie, osobne Rómovia, e, ich životy, aby boli skutočne zapojení od samotného začiatku. Aké možnosti možno vytvoriť, aby Rómovia mohli povedať, nie, toto je úplne chybne, je to dobre myslené, ale je to úplne chybne, ale musíme to urobiť takto a takto. Podľa mňa toto je absolútne dôležité, pretože mám hlboké presvedčenie o tom, že všetko, čo sa potom vytvorí pre Rómov, nie je to niečo, čo je ich vlastné, niečo, čo by oni sami chceli podniknúť, na čom by mali oni záujem. A je to aj v ďalších oblastiach. Môžeme vymenovať ďalšie cieľové skupiny, napríklad ženy, otázka rovnakého postavenia, to, e, postavenia, to je o ničom, pokiaľ to oni sami nechcú, to nič neprinesie. Čiže toto je moja otázka. Čo treba v členských štátoch, aké št- skutočné štruktúry, aké nástroje, metódy e, treba vytvoriť, aby romovia sami mohli organizovať, pripraviť tento proces, participovať na tomto procese. Toto je podľa mňa centrálna otázka a o všetkých ďalších veciach sme včera už hovorili. Ďakujem pekne, Kornélia. Myslím si, že toto je kľúčová otázka, ktorú sa všetci snažíme vyriešiť. Toto vypočutie je súčasťou tohto dialógu a myslím, že by sme sa mali snažiť hľadať aj ďalšie spôsoby. si Cipal, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som nadviazala a podporila e, prejav pána komisára. Myslím, že vo všeobecnosti, keď hovoríme o integrácii, je dôležité, aby sme tento komplexný prístup e, nie len riešiť jeden bod, jednu otázku, ale pôsobiť v mnohých oblastiach. Tieto body boli už naznačené otázka vzdelania, práce, zdravotníctvo a podobne. To, je veľmi, to sú veľmi dôležité aspekty, ale zároveň je tiež dôležité otázka, v akom rozsahu a e, do akej miery sa zameriame na tieto otázky. Samozrejme, závisí to vždy od regionálneho alebo lokálneho rámca, aby spolupráca neprebiehala len s členskými štátmi, ale aby zároveň e, tí lokálni hráči, lokálni aktéry a ich zodpovednosť bola veľmi dôležitá. A potom je otázka, ako spoločne realizovať príslušné projekty. Zároveň si ja kladiem otázku, na jednej strane e, urobiť, e, pripraviť spoluprácu, význam e, regionálnych aktérov, a aké možnosti máme kontrolovať, ubezpečiť, povzbudiť jednotlivých aktérov, aby dané projekty sa v skutku realizovali. Toto je, myslím si, rozhodujúce. Môžeme tu rozhodnúť o skvelých projektov, ale nepôjde to bez realizácie na mieste. A preto e, sa mi zdá dôležité tiež tlačiť na to, aby dané projekty boli v skutku realizované. No a napokon, ak by sa podarilo, najmä pri integrácii robov, Romov, e, ktorí predstavujú veľkú menšinu, ak by sa podarilo urobiť krok vpred, bol by to veľký úspech nie len pre Romov, ale aby som sa tešila, ak by tento prístup, ktorý chceme uplatniť, aby potom, ak by sa mohol úspešne presadiť aj pri ďalších znevýhodnených skupinách. A myslím, že máme potrebu zlepšenia ešte aj v mnohých ďalších oblastiach. Thank you. Uh, very much. Ďakujem. Máme ešte jedného rečníka Miranda z fínskeho rómskeho fóra. Nech sa páči. Left, aha. A ona odišla. Deceived. Oh, you... <laughs> Then please, you have the floor. Nech sa páči, máte slovo. Please, chair lady. Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi potešená, že sme dospeli k tejto úrovni diskusie, keď hovoríme o Európskej rómskej stratégie alebo národnej rómskej stratégie alebo ako sa to už bude volať. Nakoniec obsah stratégie je najdôležitejší. Chcem sa opýtať e, otázku pana Sikula. Keď ste hovorili o štrasburskej deklarácii a o výcviku právnikov a mediátorov, Chcem sa najprv opýtať, že kto sú títo ľudia, na ktorých sa chcete zamerať? Sú to ramovia alebo neramovia, alebo zmes? A aká bude v tejto celej štruktúre úloha a mandát týchto ľudí. A ako budú zapojení do národných rovní, do spoločenstiev obcí, národné štátnej správy a tiež e, či budú poskytovať e, kontakty pre rómskú spoločnosť, aby im umožňovali lepšie sa zúčastňovať <clears throat> na témach, ktoré sa ich týkajú. Niekto tu už povedal, myslím, že pán Ivanov, že integrácia Rómov v Európe musí byť e, dvojsmerný proces vrátania školenia a zvyšovania povedomia aj u Romov, aj u väčšiny. A pán Andro povedal, a nemôžem súhlasiť viac o tom, čo povedal o zvyšovaní povedomia, že dôvod, prečo Romovia sú tak sociálne vylúčení ešte v 21. storočí v civilizovanej Európe, je to, že Európa tisíc rokov zanedbávala Rómov a ich existenciu v Európe. Ja som sama bývala učiteľka, chodila som do školy 18 rokov a my máme jeden z najlepších školských systémov v Fínsku. Vyhrali sme mnoho celoštátnych e, súťaží, teda máme dobrý systém vzdelávania, ale stále vo Fínsku, a nehovoriac ani o iných e, štruktúrach vzdelávania v Európe, neexistuje taký štát, kde existenciu Rómov uznávajú v výukových materiáloch a výcviku učiteľov a tieto informácie stále chýbajú a ak nebudú zahrnuté v budúcnosti, aj keď by sme robili akékoľvek plány integrácia a stratégie, tak to nebude užitočné v dlhodobom výhľade, lebo otázka je o, ide o postoj a proticigánsky postoj, ktorý stále existuje v Európe. Musíme sa postaviť proti tomu. Budovanie povedomia je jedna z kľúčových vecí, ale nestačí to aj keď je to dobré, nie je to dostatečujúce, je to len začiatok. Musí to byť neustála všade prítomná štruktúra vo všetkých štruktúrach vzdelávania. Uznanie Romov ako historickej tradičnej menšiny všetkých našich štátov. Keď e, toto sa nedie počnúť od úrovne predškolského predškolské starostlivosti až po univerzitu, tak e, o 20 rokov situácia Romov v Európe sa nezmení, pretože bude to závisieť od toho, ktorí ľudia budú rozhodovať o 20 rokov a keď títo ľudia nie sú dnes naučení, aby videli Romov ako európskych občanov, tak nemôžeme čakať ozajstnú zmenu, aj keď by sme mali dobrú stratégiu. You are speaking about and we hope that we Dúfame, že budeme môcť spolupracovať e, v tomto. Teraz to nezáleží e, len od ľudí, sa rozhodujú, ale od každého, kto má čo dôležité povedať v tejto veci a ďakujem za príspevky a chcem teraz e, požiadať rečníkov, aby krátko reagovali na tieto otázky. Pán Andov, nech sa páči. It's difficult to reflect short. Ďakujem. Ťažko sa mi môže reagovať e, krátko, lebo aj v krátkých e, vystúpeniach boli načrtnuté dôležité témy. Začnem z toho posledného otázka podomia a prístupu väčšiny. Je kľúčová neviem nielen v štátoch, eh, kde žije väčšina Romov, ale všeobecne. Meno známeho švedského ekonóma je známe Gunnar Mirdan. On napísal otázku o tzv. čiernej otázke v Amerike a pozvali ho, aby napísal začiatkom 40. rokov tejto veci o riešení čierneho problému a on zohľadnil svoje skúsenosti a povedal, že veľmi krátko po začiatí tohto výskumu si uvedomil, že Amerika nemá čierny problém, ale má biely problém. A máme veľmi podobnú situáciu tu. A preto Diskusia o Romoch by sa nemala zamerávať len na chudobu. Potrebujeme celkové protidiskriminačné politiky, ktoré sa aplikujú na všetkých rovniach, pretože sú aj vzdelaní Romovia sú Romovia, ktorí sú v pomerne dobrom sociálnom postavení, ale stále čelia diskriminácii a stále niektoré pro- programy na najvyššej úrovni e, spôsobujú, že aj tí, ktorí sa dostanú na uši výber, sa nevyberú do zamestnania, pretože je tam diskriminácia. Takže toľko k tomu rozmeru. Ďalší rozmer, na ktorý sa osobitne treba zameriavať, je problém chudoby, pretože ten je asi 4 krát tak veľký ako medzi Romami ako medzi priemerom. A toto je dosť vážne a tiež to pochádza z kombinácie mnohých faktorov diskriminácia a vytlačenie na okraj a nedostatok ekonomických príležitosti a školstva a vhodného bývania. Ako prelomiť e, tento začarovaný kruh? Naozaj teraz e, pohyb, aby sa všetky politiky zjednotili, aby sa spojili účastníci a posilnili finančné nástroje. Súhlasím s eh, pani Ernst, že účasť je kľúčová a to nemôžeme vyriešiť len nákladmi a poskytovaním eh, príležitosti. Keď som v Bukurešti, tak som sa stretol s vodcami rámskych skupín, eh, ktorí sú aktívni a snažia sa využívať sociálny fond. Často neúspeli nemali prístup k sociálnom fondu. Mal som podobné stretnutie s maďarskými, rómskymi vodcami v kancelárii a v tom budeme pokračovať, lebo táto spätná väzba je pre nás dôležitá pri rozvoji budúcich projektov a pri regulácii sociálnych a štruktúrálnych fondov. Toto je faktor, ktorý podnecuje zjednodušovanie sociálnych fondov. Stále je tam veľký priestor na zjednocovanie, zjednodušovanie. A tieto fondy a štruktúrálne fondy v zásade nie sú ľahko prístupné pre tých, ktorí sú v situácii vytlačení na okraja, ktorí majú nedostatok skúseností s finančnými vecami a preto sa snažíme prispôsobiť ten systém tak, aby sa dal ľahšie využívať a tiež e, uznávam pánu Ivanovi, že je veľmi dôležité predkladať programy, ktoré nebudú uplatňovať e, etnický výlučný prístup, pretože chceme podávať ekonomiku mikroregionov. A toto je tiež spojené s pojmom sociálnej ekonomiky. Myslím si, že mnohé z regionov či mikroregionov, kde žijú Romovia, bez podpory sociálnej ekonomiky bez ďalších fóriem možno dotovaných spôsobov zamestnania nie je možné prelomiť túto situáciu. A toto je vec, e, na ktorej môžeme pracovať spolu s ďalšími komisármi, ktorí možno teraz nie sú súčasnení v tejto snahe, ale môžu vypracovať tieto nové postupy, ako je napríklad komisár Tajany, Barnier a tak ďalej. Chcem ešte nakoniec povedať, že máme jasný obraz z záverov pracovnej skupiny. Možno bude vhodné sa stretnúť aj na budúce a podať vám aktuálne správy o tom, ako pripravujeme rámec pre národnú stratégiu inklúzie. Prečo je to rámec? Ako kolega povedal veľmi jasne, Hlavná zodpovednosť je u členských štátov, o ktorých občanoch hovoríme. Ale EÚ môže zohrať silnú podpornú úlohu, aj silnú koordinačnú úlohu pri šíle, šírení dobrých postupov alebo pomerne dobrých postupov, pretože nezačíname z nuly, nezačíname z histórie. Myslím, že za posledných 10 rokov už bol dosiahnutý istý pokrok No, teraz je na čase preradiť na vyšší rýchlostný stupeň pri týchto úsiliach. Thank you, Mr. Commissioner. Ďakujem, pán komisár. Teraz chcem požiadať pána Sikluna, aby reagoval a odpovedal. Um, well, with regard to the mediators. Čo sa týka tých mediátorov, toto nie je nový vynález. Mediátory existujú už niekoľko rokov. Je to praxou v Rumunsku a tiež e, to bolo zavedené v Moldavsku a existuje aj v ďalších krajinách. Takže nie je to niečo obzvlášť nové. Schôdza na vysokej úrovni sa pokúšala zvýšiť prax a možno aj trošku zmeniť význam, pretože doteraz mediátori aspoň v niektorých štátoch boli osoby, ktoré riešili konflikty medzi rodičmi a školami. Väčšinou to boli školskí mediátori. Štrasburská deklarácia sa snaží zvýšiť úlohu mediátorov na úlohu asistentov. Mediátor nebude človek, ktorý rieši len konflikty, ale človek, ktorý je mostom medzi školou alebo zdravotníckým zariadením A bude budovať most a poskytovať informáciu a čo sa týka školy, tak budú pomáhať deťom v školskej dochádzke. Tak sa to robí v Macedónsku, kde zriadili komunitné strediska, kde tí mediátori sú zodpovední nielen na ško- za školskú dochádzku detí, ale majú im aj pomáhať po škole alebo počas školského vyučovania, aby mohli robiť prácu, ktorá by sa ináč nedala robiť, e, pretože buď nikto im nemôže pomôcť, alebo nemajú miesto, kde si robiť domácu úlohu. Takže to majú za úlohu mediátori. Radi by to rozšírili na mnohé ďalšie veci, vrátane verejnej služby, takže mediátor by nebol len niekto, kto pomáha v školstve alebo zdravotníctve, ale aj v iných sektoroch, aby ľudia, ktorých sa to týka, dostali pomoc čo do formality a byrokracie. V rámci otázky, že kto komu, a komu majú pomáhať, sme zistili, že čo sa týka zdravotníctva a školstva, tam ten mediátor musí byť Róm a niekto iný. Čo sa týka zamestnania, o tom môžeme debatovať, e, ale v týchto dvoch e, témach sme na tom trvali a tieto rozhodnutia sú ešte v príprave, no ako budú fungovať, zatiaľ to nevieme. E, je tu aj otázka to, že koľko budú vyškolení, pretože nejde o to, aby sme vyškolili stovky mediátorov, keď nakoniec nebudú zamestnaní ako mediátori. Nie sú to len dobrovoľníci, sú to ľudia, ktorí vždy budú robiť prácu a potom musia dostať zaplatené a musí sa rozhodnúť, že kto ich zaplatí a koľko ich vlastne bude treba. Tieto veci sa diskutujú. Generálny Tajomník eh, chce postupovať veľmi rýchlo, pretože si myslí, že veľa času ubehlo a veľa času sme stratili a treba niečo urobiť čo najrychlejšie. Ale aj vy viete, že často, keď eh, sa veci robia príliš rýchlo, tak tiež eh, sa robí veľa chýb a dúfam, že tak tomu nebude. Uh, no, Mr. Ivanov, please. Ďakujem. Teraz pán Ivanov má slovo. Ja budem stručný. Čas beží. Ja by som sa chcel dotknúť dvoch aspektov. Niekto sa zmienil o, o takom e, postoji, že, nás, e, že poučujú Rómov. On sa to skrýva pod heslo, že robíme to pre Rómov, v ich prospech. Alebo heslo, že ak robíme niečo pre Rómov, tak len e, s Rómami. Nech sa to volá tak, či onak, stále e, e, to má určitý prvok ponaučovania, že jeden je múdrejší a druhý potrebuje byť poučený, ale Myslím si, že všetky tieto aktivity musia plne rešpektovať e, individuálnu slobodu a pokiaľ to tak nebude, minie sa to cieľu. Komisár hovoril o najosvedčenejších praktikách. Možno by stálo za to zamyslieť sa aj nad tými najmenej osvedčenými praktikami a vziať si z toho ponaučenie. Stá sa, že treba sa oboznámiť s jednými aj s druhými a to by nám skutočne poskytlo veľa podnetov a bohatú studnicu po naučení. Začneme teraz druhou e, časťou e, nášho dnešného zasadnutia. Máme tu pani Adriány Papadopolu, potom pán Pierre Bark a prvým na zozname je pani Izabel Michalaš. Sedí po mojej lavici. Máte slovo. Ja zastupujem mm, organizáciu pre ochranu ľudských práv. Máme sídlo v Maďarsku. Ja by som eh, chcela hovoriť o rómskej stratégii zameranej na sociálne začlenenie. Eh, viem, že viacerí moji kolegovia včera eh, sa k tomuto vyjadrili. Samozrejme aj pani Lívia Jaroka sa k tomu vyjadrila. Ale ja si myslím, že dobre je si vypočuť aj ďalší pohľad na tento proces. Na konci januára 2008 uznesenie EP ohľadom Európskej rómskej stratégie konštatoval, že e, Rómovia sú vystavení rasovej diskriminácii E, skutočne sú vystavené diskriminácii, chudobe, sociálnej exkluzii a viacnásobnej diskriminácii z dôvodu e, veku, e, rasy, pohľavia a takisto aj sexuálnej orientácie. Rómovia Eh, naražajú na inštitucionálnu eh, diskrimináciu. Eh, Miranda spomínala ďalšie formy diskriminácií, takisto segregácia z hľadiska bývania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, útoky zo strany policií, rázie, Ehm, telesné ubližovanie a tak ďalej. To sú titulky, ktoré často čítame v médiách. Ide o hrubé porušovanie ľudských práv. A takisto sú aj prejavy ehm, nenávistných ehm, prejavy vo forme nenávisných prejavov smerom na Rómov. Skutočne e, potreba rómskej strategii e, bola požiadavka mnohých mimovládnych organizácií, medzinárodných organizácií, vrátane EP. Chcem sa poďakovať Livy Jaroka e, za túto iniciatívu, aby bol návrh uznesenia týkajúci sa takejto takejto stratégie a správy. Zdá sa, že i napriek povedanému európske inštitúcie sa trošku e, líšia v postoji e, k tejto otázke, čo vedie k rozmanitým interpretáciám. EP predložilo návrh ohľadom Európskej, Európskej rómskej stratégie sociálnej inkluzie a komisia hovorí o európskom rámci E, v našom centre sme toho názoru, že bez ohľadu na názov e, dokumentu mali by sme mať európsku stratégiu, stratégiu EÚ pre Rómov, e, koncentrujúc sa na sociálnu inklúziu, čo by sa samozrejme malo rozmeniť na drobné na národnej úrovni. Národné štáty by mali teda stanoviť akési minimálne štandardy. Európska stratégia by mala zabezpečiť koherentnosť a komplementaritu na, politík na úrovni členských štátov, aby sme zabezpečili skutočne veľmi cielenú koncepciu e, e, cielenú na e, Rómov Európska komisia by mala byť e, tým ústredným miestom, kde sa zbiehajú úsilia. Zároveň by to mal byť orgán, ktorý tlačí na členské štáty, aby implementovali stratégiu. E, takisto by bolo dobré mať stálu pracovnú skupinu, ktorá má za úlohu implementácie stratégie, stanovuje tie referenčné hodnoty, minimálne štandardy, robí správy, vyhodnocuje, monitoruje Existujúca európska platforma by mala naďalej e, fungovať, aby predstavovala platformu, kde sa môžu jednotlivé zainteresované strany schádzať a vymieňať si skúsenosti, odborné znalosti. A má sa to stiahovať nielen na členské štáty, ale aj na kandidátske štáty. Kolega z Kosova hovoril o tom, že je potrebné e, vlastne začleniť aj tie štáty, ktoré sa uchádzajú o členstvo EÚ. EU. Európska rómska platforma by zabezpečila integráciu s iniciatívami na mimovládnej úrovni a samozrejme organizácie ako OECD, Rada Európy a ďalšie. Stratégia by mala obsahovať jasne formálované ciele, aktivity, posudzovacie kritéria, monitorovacie nástroje a ukazovatele. No a jednoducho mal by, mal by samozrejme by to vtiahnuť do hry Rómov, aby tí sa stotožnili s týmito aktivitami, aby nadobudli pocit, že majú právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s rovnocennými občanmi. Máme medzinárodné, e, medzinárodnú legislatívu pre oblasť ľudských práv, ktorá potiera svojou podstatou diskrimináciu Rómov napríklad v oblasti e, vzdelávania, zamestnávania, bývania, zdravotnej starostlivosti. Malo by sa to zamerať na e, proticigánske tendencie a zároveň by e, zároveň treba konštatovať, že takéto tlaky e, e, sú na, a mali by byť na tej úrovni EÚ, na medzinárodnej úrovni, ale zároveň by e, mali byť takto riešené aj na, na úrovni národných štátov. Ak hovoríme o maximalizácii využitia finančných zdrojov, Európska rómska stratégia by mala byť zameraná na zefektívnenie vynakladania fondov, aby skutočne boli viazené peniaze priamo na rôzne iniciatíve. Sociálna inklúzia Rómov by mala byť prioritnou v rámci európskej politiky sociálnej inklúzie aj v rámci ďalšieho obdobia končiacom roku 2020. Je dôležité koncipovať mechanizmy na monitorovanie a hodnotenie programov v oblasti sociálnej inklúzie, zamestnanosti a rovnoprávnosti eh, pohlavy Takisto je dôležité, aby boli stavené tie benchmarky, referenčné hodnoty a ukazovatele, e, ktoré by sa uplatňovali e, pri e, implementovaných programov. Európska rómska stratégia by mala sa zaoberať aj zhromažďovaním dát, ktoré sa budú naplňať do databáz. Mnohé členské štáty, a na to chcem poukázať, už v súčasnej dobe zhromažďujú štatistické údoje v rámci jednotlivých e, vládnych uznesení, ale nič s nimi nerobia. Určite nie to, aby koncipovali nejaké cieľené programy. Uvediem príklad e, v prieskume e, ochrany detí E, toto sa realizovalo e, v rámci viacerých štátov. V Rumunsku e, skutočne štátne orgány mali dáta ohľadom toho, ako sa zaobchádza s deťmi sú tam aj kategórie rómskych detí, ale vôbec sa nevyužívajú tieto dáta na, pri koncipovaní napríklad politiky. Sme toho názoru, že členské štáty by mali mať za povinnosť koncipovať eh, plány, plány eh, na to, aby splnili určite cieľové hodnoty zamestnanosti alebo dosiahnutého vzdelania rómskej populácie. Čiže mali by sa zhromažďovať dáta o o absentizme detí do školskej dochádzke róm, rómskych detí, potom samozrejme v tom poli zamestnanosti príslušné ukazovatele. Táto stratégia by mala skutočne dať e, e, dať to vedomie Rómom, že majú na to, aby zmenili svoj život. A sú potrebné mechanizmy aktivít, ktoré sú pozitívne orientované. No a samozrejme treba aj e, na e, prospech toho e, poskytnúť prostriedky mimovládnym orgánom. Ja si uvedomujem, že v rámci operačných programov v jednotlivých členských štátoch je položka E, technická pomoc, e, ktorá e, má slúžiť na pomoc pri implementácii programov a možnosť by sa dala využiť práve táto položka technickej pomoci práve na tie účely, o ktoré hovoríme. E, technická pomoc by mohla byť, alebo peniaze v tejto položke by mohli byť nasmerované na mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v danej oblasti. No a e, e, mimovládne organizácie by mali mať možnosť monitorovať tieto medzinárodné alebo teda európske stratégie. Ďakujem. Domnievam sa, že ste e, e, formulovali e, vyčerpávajúcu prvky romskej stratégie. Zatiaľ sme nehovorili počas týchto dvoch dní o zbere dát a, a pritom ale splnili náležitosti smernici o ochrane dát E, e, skutočne treba politiku odvíjať od faktov, od podkladov, od, dát, ktoré sa zhromaždia. E, je to veľmi dôležitý aspekt spomedzi celého súboru dôležitých aspektov. Teraz poprosím pani Andriany Papadopoulou, ktorá je z úradu gréckého ombudsmana. Dobré ráno. Ja som si vypočula včerajšiu diskusiu a názory, ktoré včera odzneli. A na základe toho som dospela k presvedčeniu, že európska stratégia pre začlenenie Rómov usmerní členské štáty a ak implementácia tej stratégie bude záväzná, tak mohlo by to pohnúť vecami, mm, životom Rómov v EÚ. Grécky ombudsman sa zaoberal prípadmi, e, ktoré sa týkajú rómskej komunity a to od, od začiatku, od existencie gréckého ombudsmana. E, a e, no, náš úrad sa, sa snažil samozrejme identifikovať tieto problémy, nejakým spôsobom ich vyhodnocovať a navrhovať aj kroky, ktoré by poviedli k plnej účasti Rómov v spoločnosti ako postupujeme, e, jednotlivé prípady, ktoré sú nám nahlásené, prešetríme, ideme do terénu, vypracujeme správu, ktoré obsahuj, obsahuje našu, naše odporúčanie. Okrem toho, každoročne predkladáme parlamentu správu. Na základe našich skúseností dovolím si konštatovať následovné. Všetky členské štáty EÚ zdieľajú tie isté hodnoty zaobchádzania s, so zraniteľnými skupinami aj s Rómami. A e, existujú zásadné rozdiely medzi členskými štátmi v tom, ako postúpili v integrácii Rómov. E, treba si uvedomiť, že existujú historické, kultúrne, sociálne e, dôvody, ktoré poviedli k, k odlišným úrovniam E, e, života v Belgicku zrejme nie sú žiadne tábory, ako si v Grécku, Rumunsku, Bulharsku a inde. Európska stratégia na začlenenie Rómov musí byť dostatočne široko koncipovaná, aby umožňovala e, riešiť veci podľa konkrétnych úrovní, ktoré sa líšia od štátu k štátu v, v Grec, za Grécko môžem konštatovať toľko, že e, v minulosti, v 70. rokoch a aj teraz e, skutočné, e, skutočne úsilie zamerané na začlenenie Rómov, ale je to veľmi komplikovaná otázka. A vieme, že často je problém ten, že absentuje určitá kontinuita, kontinuita v koncipovaní plánov, zabezpečení zdrojov na realizáciu plánov a e, preto e, úspech, ktorý sme dosiahli, e, je pomerne malý a v mnohých prípadoch celkom náhodný. Situácia rómskej populácie nie je homogénna. V Grécku sú takí, čo sú plne integrovaní, ale aj takí, ktorí sú úplne vyčlenení zo spoločnosti. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že životná úroveň gréckého Róma eh, je oveľa vyššia ako mm, Rómov, ktorí sa prisťahovali počas ostatných 10-15 rokov. Avšak životné podmienky, bývanie e, Rómov je vo väčšine prípadov veľmi zlá. No a samozrejme, e, tá, živo, e, tá životná úroveň a aj ubytovanie, ktoré majú, má negatívne dopady na ich celkový postoj k životu. To znamená, vláda Vládam zväčša e, je dosť jedno, aké, aké občianstvo majú Rómovia, e, aj keď si treba uvedomiť, že mnohí Rómovia e, vlastne žijú alebo vyrastajú v zmiešaných rodinách, Róm, neróm a v v Grécku je veľmi veľa neevidovaných ľudí. To znamená také, v ktorých nie sú žiadne záznamy. Veľmi ťažko sa potom vyhodnocuje, e, koľko je tých Rómov, ktorí sú, ktorí nie sú. No, um, v Grécku sme uvádzali do života e, programy bývania, e, programy zamerané na podnikateľské aktivity, vzdelávanie, ale všetko to bolo obmedzené na tých Romov, ktorí majú grécké občianstvo. A, a domnievam sa, že každý stát sa musí starať o vlastných občanov aj o pristahovalcov, ktorí sa nachádzajú na ich území. E, no a e, postrehli sme e, určité napätie medzi rómskou a nerómskou populáciou, predovšetkým tej sociálnej oblasti Začnem eh, eh, ubytovať ubytovaň grécky Róm, ktorý legálne žije eh, ktorý žije v, v, v mestách, mm, nenaráža alebo nenachádza sa v situácii zásadne inej oproti väčšinovej populácie s obdobným príjmovým úrovňami, ale majú problémy s tým, aby rozširovali svoje osady a to možno vnímať ako určitú diskrimináciu. Minulý mesiac som navštívila jedno, jednu komunitu na severe Grécka, tam dostali, dostali viaceré rómske rodiny e, úvery na bývanie. Tento e, program sa nám na niektorých miestach osvedčil a kde sa aj neosvedčil. Ale to miesto, ktoré som ja navštívila, išli sme vyšetriť stiažnosti ľudí, ktorí si postavili dom ale mali problémy so splácaním e, týchto hypotekárnych úverov. Z týchto 250 úverov ktoré tam boli poskytnuté na bývanie, e, skutočne e, aj poslúžili na výstavbu domov. Boli to veľmi pekné e, domy. Bola som až dojatá. Ale niektoré rómske rodiny si mysleli, že snať nebudú až takí prísni na nich, ak nebudú splácať svoje dlžoby. No a jednoducho, ako neplatiči zrazu sa ocitli v, v mechanizme e, potlačania e, dlžníkov. Na jednej strane máte ministerstvo vnútra, ktoré podporovalo ten úverový mechanizmus a na druhej strane máte ministerstvo hospodárstva, ktoré muselo vlastne hájiť záujmy bank, veriteľov. No ale boli aj také situácie, že rôzni ľudia dodávali pri výstavbe tých rómskych domov nejaké remeselné práce a, a, a jednoducho a ani oni nedostali zaplatené, alebo a, a naopak my sme navrhli gréckej vláde, aby koordinovali svoje aktivity, aby štát nedával jednou rukou a zároveň bral druhou rukou, aby sa zmenil právny základ týchto programov, aby skutočne sa predlžila tá doba splácania, čo by znamenalo, že dielčie splátky budú eh, nižšia suma chcem poukázať na to, že tam, kde je nejaký záujem vlády, kde je zodpovedný postoj zo strany e, toho jednotlivca, tak je vždy možné hľadať riešenie problémov, e, nájsť nejaké alternatívne postupy. Ďalšia oblasť, kde sú Rómovia plne etablovaní, kde nevidno žiaden rozdiel medzi medzi rómskymi a nerómskymi grekmi. je e, práve otázka e, e, dopracovania sa k poznám, pozemkom, ktoré by umožnili rozšíriť osady na severe Grécka v oblasti Drosero je malé mesto, rómske mesto, kde, kde si vlastne rómske rodiny postavili e, domy nezakonne, nemali na to povalanie. No a problém, ktorý majú, je legalizovať to. A a potom samozrejme sú prípady, že e, začali stávať niečo na pozemku, ktorý im nepatrí. No a e, keď máte nelegálne postavený dom, máte problém dotiahnuť elektrinu a tak ďalej. E, ako vidíte, tie prípady sa líšia jeden od druhého a určite sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi a preto na tej národnej úrovni treba povedzme celoeurópske programy nejako upravovať. Čiže e, vrátim sa k tomu prípadu. Ide o zákonnosť, nezákonnosť, či e, e, stavby alebo obsadenia pozemku. A samozrejme bola snaha nejak zohľadniť riešenie týchto zastávaných eh, pozemkov do územného plánu toho mesta, aby bolo vyriešené aj prepojenie na MHD, pripojenie na plyn, elektrinu a tak ďalej. No aby tam aj mohli fungovať sociálne služby. No a a mm, musím konštatovať, že je veľký počet Rómov, ktorí vlastne žijú v nelegálne vytvorených táboroch. Tieto tábory sú tvorené e, z, z odpadov, dá sa povedať, e, e, plexisko, rôzne latky, umelohmotné tabule. No a toto skutočne predstavuje priame ohrozenie ich života. Väčšina týchto táborisk nemá tečúcu vodu, samozrejme toalety a to, čo predstavuje dôstojný život, väčšina e, Rómov, pristahovalcov, žije práve takýmto spôsobom v týchto nelegálnych táboriskách a e, jednoducho v otrasných podmienkach a preto je e, nevyhnutné nejako riešiť, aby mali nejaké základné e, životné podmienky zabezpečené v Grécku. E, tie miestne samozprávy musia vytvárať primerané priestory pre taboriská, ktorý, pre Rómov, ktorí žijú kočovným spôsobom a skutočne Ja osobne veľmi nerada vôbec vidím eh, tieto táboriská, Poťaľ, pokiaľ, pokiaľ tieto táboriska nemajú mať trvalejší charakter, eh, tak eh, potom sú to geta. Ak sú to smalé spoločenstva a vždy navrhujeme, aby v spolupráci títo Rómovia s v spolupráci s miestnou samozprávou správou sa zaoberali otázkou akoby bezdomovcov a nie povolovali nejaké dodaš, do, dočasné táboriska, ktoré e, majú vlastne len takú podobu geta. E. Je mi jasné, že nedá sa e, zo dňa na deň zabezpečiť vhodné bývanie pre takýchto ľudí. Pani predsedníčka apeluje na rečničku, aby to skrátila. Uh, Dobre, takže poviem už len nasledovné. Vykonanie zmeny v podmienok, v ktorých e, Rómovia žijú, je prvá vec, ktorú musíme urobiť. Na to, aby sme zmenili postoje ľudí. Včera sme hovorili o stigmatizácii, o diskriminácii a podobných veciach. Ja mám pocit, že rad rasizmus a diskriminácia sa zvyšujú, pokiaľ sa ľudia cítia byť v ohrození a pokiaľ cítia, že kvalita ich života je ohrozená prítomnosťou týchto nezákonných osád. Ľudia jedného dňa sa zobudia a povedia, nenávidím ich. Čiže tieto pocity nenávisti sa vy, sú vyjadrené, keď majú ľudia pocit, že e, sú ohrození, keď e, je znečistenie pálených pneumatík, cítia dym alebo špinu a podobne, kriminalitu. Romovia sa nenarodili, aby sa stali kriminálnici. Pokiaľ robia nelegálne činnosti, robia to preto, že chcú prežiť. Nemajú iné nástroje v daných systémoch. Všetky ďalšie dvere sú pre nich zatvorené, preto páchajú aj zločiny. A teraz e, toto je práve zodpovednosť štátu, ktorá je potrebná. Musíte zmeniť podmienky reálneho života. A keď to urobíte, keď e, existujú problémy s diskrimináciou, tak treba proti ním bojovať. Nesmieme dovoliť, aby tieto pocity vznikali na samotnom začiatku. A ešte jedna vec, ktorú som chcela povedať, sa týka vzdelávania. Nevidím žiadnu inú cestu, ako vyriešiť tento problém, ktorému Rómovia čelia s výnimkou vzdelania. Minulý týždeň prišla jedna žena do mojej kancelárie, prišla, pretože nemala žiadne doklady a chcela nám pomôcť, aby mohla dostať občianský preukaz, občianstvo a podobne. Dostala som jej sťažnosť, e, urobila som telefonáty, aby mohla ísť e, do, k doktorovi, pretože sa zle cítila a tak ďalej. Ďalší deň prišla do mojej kancelárie. Už som rozmýšľala, čo zase chce odo mňa, ale pozrela som sa a mala dve deti. A prišla e, s ďalším prípadom ďalšej ženy. Prvá vec, ktorú som povedala, prečo nie sú deti v škole? Ona povedala, nemajú doklady. A kto vám povedal, že nemôžu ísť do školy bez dokladov? Toto je politika e, v Grécku. Všetky deti sa môžu, môžu chodiť do školy, aj či majú e, doklady alebo nie. Ale oni nemajú šat, oblečenie a podobne. Skutočne som sa nahnevala, povedala som, chcete, aby vaše deti o 10 rokov, o 20 rokov, aby boli v takej istej pozícii, ako ste vy dnes. Pokiaľ deti nebudú chodiť do školy, budú v rovnakej pozícii, čiže chcem zatra, aby ste ich zapísali do školy. Prišla ďalší deň a povedala, išla som do školy. Až riaditeľ školy žiadal odo mňa doklady. Ja vám môžem povedať, že som bola prekvapená, nemyslela som, že by išla a urobila to, čo som jej povedala. My sme potom po, sa obrátiť na školu, aby sa to všetko urobilo, ale podľa mňa, keď ste iniciatívni, keď sa pokúsite presvedčiť ľudí, čo musia robiť, aby zmenili svoje podmienky, tak to urobia. Neumožniť tomu, aby romské deti nemali, neboli, nedostali vzdelanie, je podľa mňa zločin horší ako zabitie, pretože ničíme príležitosť. Takže myslím si, že žiadne opatrenie, žiadne úsilie nie sú dostačujúce na to, aby sme toto umožnili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, veľmi, veľmi ma to mrzí. Myslím, že to bolo mimoriadne dôležité pre všetkých z nás vidieť, ako ťažké, ako komplexný je život v teréne. Keď hovoríme my tu o rámcovej stratégii, čo to znamená a keď si vypočujeme, ter, počujeme teraz tieto konkrétne problémy, ako byť užitočný na európskej úrovni a pomáhať tým, ktorí sú v skutku aktívni a snažia sa pracovať v teréne. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vaše konkrétne príklady a načetnutie všetkých problémov. Teda teraz pán Piebala chcem poprosiť o prezentáciu a potom budeme mať krátku dobu na diskusiu, pár minút, ale dúfam, že to zvládneme. Takže nech sa páči, ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ja som posledným rečníkom a chcem vám poďakovať v mene Európskej asociácie pre ochranu ľudských práv a my zahrňame 25 organizácií, ktoré obhajujú ľudské práva v Euró- v rámci Európskej únie. Rád by som uvedol niekoľko vecí, pokiaľ dovolíte. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, i keď by som mohol a mám pomerne veľa vecí, ktoré by som mohol povedať k tomu, čo sa stalo vo Francúzsku v lete a na jeseň e, roku 2010. Mno, mnohé členské štáty to považovali za polutovania hodné, rómsky občania sú predsa členovia, občania Európskej únie, preto by nemali byť stigmatizovaní a mali by mať rovnaké práva ako ostatní občania EÚ a mali by tiež byť chránení zo strany verejných orgánov. Mnohé Romovia sú častokrát e, predmetom, sú marginalizovaní a sú tak povediať s obetným barankom mnohých vlád a je to skupina, ktorá je v skutku zraniteľná. A stávajú sa častokrát rukojemníkmi e, spoločnosti a sú e, považovaní často za zločincov. Veľmi často e, sú založené nezákonné osady, do ktorých sú však Romovia veľmi často nútení založiť, pretože sú vytlačení z niektorých miest a sú vystavení mnohému tlaku v členských štátov, ktorej, ktoré by chceli, aby Romovia boli neviditeľní, lebo by zmizli. Nie je to žiadna novinka, už sme zažili takúto situáciu v 18. 19. storočí, ako aj v 20. storočí Romovia boli obet obeťami i nacizmu a genocídy a tiež čelia veľmi e, silno dôsledkami hospodárskej krízy. A častokrát sú na okraji, okraji spoločnosti a najmä v situácii krízy, kde vznikla veľká nezamestnanosť. To, čo sa udialo vo Francúzsku e, toto leto, nebol jediný prípad v Európe e, počas posledných rokov. Stalo sa to e, rumunským a bulharským občanom, ale e, bola veľká publicita, zverejnilo sa o tom, čo sa udialo vo Francúzsku. Rómske osady boli zničené, ich osobné veci a podobne. V roku 2007 v Taliansku bol obvinený a rumunský občan zo zavraždenia ženy rómskeho pôvodu a minister vnútra cynicky položil požiadal, eh, aby došlo k eh, vyhosteniu. V ďalších krajinách nastali podobné prípady a veľmi často to podporuje Veľmi často sa konajú policajné aktivity. Jedna z nich v Neme- sa udiala v Nemecku, kde mnohí Romovia boli vyhostení do Kosova, e, romského pôvodu. A boli to ľudia, ktorí sa narodili a vyrastali v Nemecku. Ich rodným jazykom bol, bola Nemčina. V ďalších krajinách, v Polsku a podobne, je situácia podobná. kde títo občania sú vystavení neustále e, veľkému tlaku. Napriek tomu, že už sú v danej krajine, žijú istú dobu, ale e, pozerá sa na nich štát veľmi často krát e, s istým podozrením a nevraživosťou. Ich situácia sa líši v rôznych členských štátoch, tam, kde sú v Európskej únii. Nie je na nás, aby sme určili, koho reprezentujú, predstavujú Rómovia, je to na nich, oni majú právo žiť a e, naďalej si uchovať svoje tradície a kultúru. E, Rómovia vždy boli potlačovaní za isté veci a častokrát e, považovaní za neželateľných ľudí a oni by boli radi, ak by mohli byť vnímaní ako občania e, Európskej únie, ale my častokrát ich vnímame ako neviditeľný segment e, prvok našej spoločnosti. Povedali ste mi, že čas nás tlačí a musím byť veľmi stručný, takže hovorím veľmi rýchlo. E, pripúšťam, pokúsim sa trošku spomaliť boli vypracované rôzne správy v Európskom parlamente a Európskej rade, ale máme Európsku chartu základných práv, ktorá je súčasťou legislatívy EÚ a stanovuje práva pre všetkých občanov vrátane Rómov. Teraz by som rád citoval niekoľko ustanovení tejto charty. Ľudská dôstojnosť musí byť chránená a dodržiavaná. Každý e- občan EÚ má právo na slobodný pohyb osôb a voľne sa pohybovať na území EÚ. Každá osoba má právo na slobodu a bezpečnosť, každý človek má právo viesť e, rodinný, súkromný život, každý jednotlivec má právo na vzdelanie, na zamestnanie. A diskriminácia je zakázaná, všetci e, sú si rovní pred zákonom. Európa rešpektuje lingvistickú a náboženskú mnohorakosť. Európska únia uznáva a chráni e, práva bývať, každý má právo na e, zdravotnú starostlivosť, každá osoba má právo byť vypočutá a e, by žiadne opatrenie nebolo prijaté, ktoré poškodí jeho situáciu. Každý človek No, keď boli e, práva človeka porušené, má právo obrátiť sa na súd. Vrátanie e, ľudí, ktorí sa považujú za občanov. Komisár Špidla sa vyjadril k situácii v Taliansku v 2007 a povedal, že rasistické násilie je niečo, čo nemôžeme podporovať. Európa musí prekonať rasovú nenávisť. Nemôžete oddeliť e, deti pre ich vlastné dobro od svojich rodín. Potrebujú e, vzdelanie a nemôžeme akceptovať, aby tieto deti boli oddelené od rodín, aby boli e, umiestnené do nejakých špeciálnych inštitúcií. E, Častokrát sa prijemali opatrenia na konci 20. storočia, aby e, a my sme povedali, že nechceme, nemôžeme takýto, takéto opatrenia podporovať, musíme byť obozretní. Je možné e, týchto ľudí ďalej viesť. Niektorí si myslia, že najlepšie by bolo, keby zmizli z mapy sveta, ale to samozrejme e, je absolútne neakceptovateľné. Máme rozhodnutia európskych inštitúcií EÚ, Európskeho parlamentu, Rady, e, Rady Európy. čo ďalej ešte je možné urobiť, okrem e, akceptovania základných práv týchto ľudí? E, potrebujeme investície, potrebujeme aj mechanizmy vysledovateľnosti, musíme presne identifikovať, kto sú príjemcami, nielen zo strany európskych inštitúcií, ale musíme spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a príjemcami. Nebudem hovoriť teraz podrobne o týchto bodoch. Potrebujeme v každom prípade ponúknuť kvalitné služby, ktoré budú k dispozícii pre rómskych občanov a aj ďalších občanov a potrebujeme rovnaké podmienky. Opatrenia musia byť prijaté zo strany orgánov, ktoré eh, reprezentujú, ktoré predstavujú týchto príjemcov lokálne orgány vo Francúzsku, Británii a ďalších krajinách. E, tieto orgány musia, prijať, musia pripraviť príslušné opatrenia pre týchto ľudí a častokrát ale i keď sú presadzované takéto opatrenia alebo riešenia, v praxi sa nič nedeje. Pokiaľ miestne orgány nepríjmu príslušné opatrenia, a žiadne kroky na zlepšenie situácie sa nerobia. V tom prípade musí mať posledné slovo Európska únia. Európska únia musí využiť všetky právne nástroje, ktoré má k dispozícii. A myslím, že dnes sme práve v situácii, kde i e, sme práve na právno, správnom mieste a nebudem teraz hovoriť o otázke mediácie, o ktorej sa už hovorila. Musí existovať spravodlivosť. je treba zabezpečiť prístup tejto spravodlivosti, aby si to ľudia mohli dovoliť, aby všetky práva, vrátanie sociálnych práv mohli byť naplnené. Právna pomoc musí byť efektívna a ľudia, ktorých sa to týka, musia byť informovaní o svojich právach. To znamená, že správne informačné kanály musia byť vytvorené a musí byť uznaný slobodný pohyb osôb. Je to taký paradox, keď Európska únia hovorí, že jednou z jej priorít je slobodný pohyb osôb a, a som sa zúčastnil viacerých seminárov a konferencií o väčšej mobilite, o slobodnom pohybe občanov v rámci EÚ. Zdá sa, že to je jeden z hlavných cieľov, avšak čo je zaujímavé je, že táto mobilita alebo slobodný pohyb osôb, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie, tak tým je bránené v tom, čo je neakceptovateľné. Milióny ľudí, ktorí žijú v krajine, ktorá nemajú vytvorenú krajinu vlastnú, je to, títo práve nemôžu mať naplnenú túto jednu zo základných slobod Európskej únie. My nechceme, aby sa používali percentá pri naplnení cieľov. E, to, čo je podstatné, je ľudskosť. Musíme byť ľudskí a všetky nástroje musia byť na toto využité. 10 miliónov európskych, títo európske občania musia prekonať chudobu, musíme zabezpečiť, aby ich práva boli naplnené, aby žili v dôstojnosti, aby mali rovnaké práva ako ďalší občania a rovnaký, rovnakú životnú úroveň. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš prejav. Myslím, že je veľmi dôležité, aby hospodárska kríza a úsporné opatrenia v Európe, ktoré uh, zasahujú zraniteľné rodiny, e, zraniteľných ľudí, vrátane Romov a spomenuli ste aj príklady niektorých krajín a myslím, že to bolo veľmi dôležité z, na našom vypočutí. Teraz máme veľmi krátku dobu na niekoľko príspevokov a otázok a potom požiadam našich panelistov, aby dali stručné odpovede. Najprv Lívia. Lívia, môžete byť prvá a pán Johannes Vedening z UNICEFu by chcel niečo povedať, tiež v rámci tohto panelu. Rada by som vás požiadala skutku uh, stručne, pretože uh, čas vyprší a uh, potom prídeme o tlmočníkov, ktorí sú dôležití z hľadiska našej komunikácie. Budem veľmi stručná keďže veľa hovorím rada, chcem poďakovať IRRC za vašu prezentáciu, pretože to je práve to, čo sme očakávali na tomto vypočutí dnes. Váš pohľad na to, čo ste povedali. Takže toto by sme radi mali vo so všetkých rečníkov, pretože toto je práve to, čo eh, čo nás musí vedieť, keďže máme obmedzený čas, musíme v skutku profesionálnym e, spôsobom konať, ako vaša organizácia koná v každom živote a chcem vám poblahoželať a ďakujem, pretože veľmi zriedka vidím národné orgány, ktoré chápu tieto problémy ako vy a ktorí konajú bez nejakého romského alebo cigánskeho biznisu, čiže e, veľmi som rada, že e, sme si vypočuli takéto pripomienky z terénu a to je podľa mňa zásadné pre ľudí, ktorí pracujú na tejto otázke. A pokiaľ ide o vašu prezentáciu, pán Baš, rada by som položila otázku. Povedali ste, že i keď opatrenia sa presadzujú voči orgánom, deje sa to veľmi málo stále. Chcem sa spýtať, aké opatrenia ste presadzovali u francúzských orgánov z, v rámci vašich 25 organizácií a predtým, pretože nie je len o rumunských a bulharských Rómov, ktorí tým trpia a keď som navštívila tieto osady alebo nelegálne tábory, ktoré boli vybudované v Taliansku, Grécku alebo Francúzsku, jediná vec, ktorú som počula od samotných Rómov, že sú to len lekári bez hraníc, ktorí ich navštevujú a pomáhajú im každodenne. Nikdy som nepočula o romskej alebo neromskej organizácie, ktorí by išli do týchto táborov, ktorí by pomáhali týchto ľuďom, ktorí nemali žiadne peniaze, nemali žiadne miesto, kde žiť. Samozrejme idú potom na e, k najbližšiemu lesu, k diálnici a tam táboria. Ale veľmi zriedka som počula o týchto organizáciách, že by povedali, ako pomáhajú týmto ľuďom. A hovoríme o zvyšovaní povedomia veľmi často. Áno, zvyšuje, je zvyšovanie povedomia na strane médií. A veľmi negatívne. A ako je možné, že tieto organizácie sa nehovoria o úlohe médií, pretože najlepšie povedomie by bolo, aby náš cieľ E, za ktorý pijeme všetci, všetci, všetci platíme za média, keď pozeráme televíziu, rôzne kanály. A je dôležité, aby my ako európsky občania sme mali objektívny obraz o Romoch. A to, myslím, by malo byť súčasťou tohto zvyšovania povedomia. Nemyslím, že treba u Róma zvyšovať povedomie a a neromovia by mali mať povedomie o tom, ako sú Romovia normálni, pretože uh, myslím si, že média veľkú úlohu v tomto musia zohrávať. A keď e, sú média naplnené hysterickými, hlupými materiálmi, práve tu je dôležité, aby tí, tieto médiá prišli dali priestor ľuďom, aby oni mohli sa vyjadriť. A potom myslím, že oveľa lepšie budeme chápať tieto problémy, aby to nebolo všetko tak spolitizované a nebola toľká hystéria v médiách. E, takže moja otázka je, aké opatrenia ste presadzovali e, u francúzských orgánov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Floacher, nech sa páči. A potom pán Vedeník. Ďakujem rečníkom. Podľa mňa je dôležitý európsky rámec, ktorý sa bude rozhodovať eh, budúcu jar a musí vychádzať z dvoch pilierov. A pani Miranda, čo ste vypovedali, ak má byť stratégia účinná, tak potom boj proti diskriminácii, vrátane jeho právnym aspektom musí fungovať. A naozaj si myslím, že musíme mať tieto dva piliere Včera e, som e, hovorila s e, policajným superintendentom v Paríži, ktorý tam pôsobil dva roky a hovoril, že sú tu isté obmedzenia, máme isté kvóty vyhostovania, ktoré musíme rešpektovať, takže je veľmi ľahké, keď po lete príde september a máme pocit, že sme naplnili tieto kvóty, tak ideme a zoberieme Romov, oni neprotestujú, pretože oni ich to nič nestojí, keď sa vrátia späť. Takže dostali týchto mm, dobrovoľný e, príspevok za dobrovoľné navrátenie 250 eur a pre nás je to ľahšie urobiť s Romami ako s ľuďmi z Ázie. Takže to nám povedali. Takže musím povedať Francúzsku a ďalším krajinám, aby vypracovali národnú stratégiu integrácie Romov. Áno, ale keď budete robiť takéto diskriminačné konanie zároveň, tak to nebude fungovať. Keď miestne regionálne orgány budú robiť takto diskrimináciu, budú sa takto správať, tak to nebude fungovať. Takže myslím, že musíme mať e, tento dvojcestný prístup. Keď vlády určujú svoje spôsoby a nechcú propagovať integráciu, a e, používajú túto otázku na politické účely a robia zrovna obetných brankov, tak e, potom EU musí pomáhať e, lokálnym a regionálnym orgánom a tým, čo sú v terne, pretože vo Francúzsku robia nezvyčajné veci pre podporu rómskej integrácie a to isté aj v iných štátoch, ale nie ťažké mať prístup k um, fondom EU, keď je do toho um, štát zapojený, ale keď nemáte toto páku a keď niekto koná ako prostredník, tak je to ťažšie. Takže Európska komisia sa musí do toho zasadiť a musí pracovať s Radou Európy. Ja som pracovala na um, práci, ktorá zahrňala rómske projekty v Španielsku a Taliansku a máte pravdu v tom, čo ste povedali, že potrebujete romských mediátorov, ktorí budú prostredníci medzi projektami, školami a fondami. Myslím, že Európska komisia musí financovať zamestnanie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu s tým, že tam budú rómsky mediátori, ktorých vyškolí Rada Európy. To je jediný spôsob, ako to bude fungovať. Just one more, Mr. and then I... Ešte pán Vedenik a potom požiadam našich panelistov, aby sa vyjadrili. Tam pán Vedenik najprv. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. E, naozaj e, vzdelanie je najdôležitejší prvok, ale chcem to ešte rozšíriť, že e, dôležitejšie je e, vývoj dieťaťa pred školou v prvých troch rokoch. Čo tam zameškáme, nemôžeme potom dobehnúť a to isté platí aj pre výuku rodičov a aj pred narodením a aj v predškolských zariadeniach e, v väčšinovom jazyku aj menšinovom jazyku. Toto je kľúčové a musí to byť jeden z kľúčových pilierov každej stratégie, teda e, rozvoj dieťaťa v prvých rokoch. A druhá vec je dopad e, štatútu pobytu na vzdelávanie detí. Ako vidíte, v Nemecku majú veľmi prekárny štatút a tento e, je na škodu úspechu detí v školstve a oni odkazujú zo škôl a majú iné plány a potom je to nútený migračný pohyb v EÚ. Takže tu je priamy dopad e, na vzdelávanie a môžeme robiť e, také kroky, ako je napríklad coaching, ktorý je úspešný a ktorý spája Romov s väčšinovou populáciou. Nakoniec v tomto kontexte je dôležité prehodnotiť e, smernicu o navracaní a mm, musíme ju naplniť obsahom e, podľa toho, čo je najlepšie v záujme detí a musíme tiež e, tým prelomiť ten medzineračný kruh chudoby u detí. Uh, Ďakujem, pán Danilovský. O 5 minút končia tlmočníci, takže to je už posledný termín, ktorý máme. Ja myslím, že toto vypočutie liber, eh, bol výberný príklad toho, čo má stratégia EÚ intelektuálne obsahovať. Ale myslím, že ako domácu úlohu z tohoto vypočutia si máme to, odniesť to, že my ako Európsky parlament musíme sa priblížiť k stanovisku Európskej komisie. Komisia má trošku iné stanovisko ako máte vy. A zároveň nie, komisia sa vyjadrila veľmi úprimne. Pán Andor sa e, vyjadril veľmi jasne, že ramec EÚ je o štátoch, lebo tam je zodpovednosť na členských štátoch a musíme rozlišovať, že kto sa dostane do tej stratégie a kto má mandát e, na túto stratégiu. Presnička hovorí bez mikrofónu. Oh, in order to avoid, you know. Preto, aby sme sa vyhli um, takémuto zmetku a zlému výkladu terajšej situácie, máme výborné politické pravidlo z parlamentu, ktoré príde a zároveň od komisie. Tieto dve stanoviska sa musia stretnúť. A zároveň minulý týždeň som počul, že francúzska vláda pripravuje text e, novej stratégie o Rómoch. Mali by sme to diskutovať e, aj s francúzmi? Mali by sme pozvať aj ďalšie členské štáty? A oni musia využiť tento nový rámec. E, Áno, myslím, že toto je problém snažíme sa predlžiť čas tohoto verejného vypočutia, pretože máme e, tak veľa otvorených otázok. E, a nie je to koniec. Počuli sme isté stanoviska zo všetkých stran. Mm, dúfame, že budeme môcť pokračovať v e, tomto dialogu a s komisiou a rada je rovnako dôležitá. Musíme pracovať musíme pracovať e, aj s národnými vládami, aj s samozprávami. Stále ešte budeme pokračovať v tejto diskusii a je veľa otvorených otázok. Chcem využiť tieto 3 minúty a dať slovo prezentujúcim a diskutujúcim na krátke pripomienky. Najprv Izabel Mihaláš, veľmi krátko. I know I'm not, I will not be able to do justice, but I will pick up on... Um, uh... Viem, že tomu nemôžem učiniť zadosť, ale budem reagovať na um, poslednú pripomienku Martina a aj Lívie. Aj ja takto vykladám, čo komisia predložila. A záujem je, aby členské štáty prehodnotili svoje stratégie, v súlade s istými usmerneniami a je dôležité, aby Európsky parlament e, sa ujal tejto otázky vážne a aby to riešil v takom prostredí, aby tlačil na prácu, ktorá prebehne za dva roky, aby žiadal konkrétnu politiku, kde komisia sa postaviť do pozície koordinácie. V opačnom prípade sa obávam, že nastane vákuum, v ktorom tento proces prehrá a bude to viesť pracovná skupina zo centra, ktoré úlohy ešte neboli vyjasnené. Myslím, že tento proces musí byť o dvoch pilieroch, ktoré tu boli spomenuté o sociálnej inklúzii, ale tiež o boji proti diskriminácii a podpore a ochrane základných práv. Väčšina z iniciatív sa týka porušovania základných práv. Videli sme silné vlády a demokracie, ktoré sklamali vlastných občanov, čo sa týka riešenia násilia proti Rómom. Chcela som e, k všetkým pripomienkám sa vyjadriť samostatne, ale potom by to bolo nespravodlivé. Ďakujem teraz pani Papadopoulou, veľmi krátko. Just gonna say that... Chcela som len povedať, e, že Utrpenie a vylúčovanie, vyčlenovanie Romov sa nemôže vyriešiť tým, keď iní to budú robiť za nich, keď im budú dávať zbytky a rozdávať e, niečo zadarmo a oni sami musia byť za to zodpovední a príjmať e, kroky. Ja viem, že vo všetkých aspektoch e, života v ekonomike a v práci a v školstve musia sa aktívne zapájať Ináč by to bolo mm, paternalistické a by e, naďalej trvala ich viktimizácia a vylúčovanie. D'utiliser un autre ton, c'est pas parce que... Ja som e, chcel hovoriť iným tomom a nie preto, že by som nesúhlasil s tým, čo to bolo povedané, ale chcem všetkým pripomenúť, že je tu politický kontext. Práve som sa vrátil z Bulharska a tam na ulici bola podpísaná petícia o tom, aby Romovia nemali vysielanie vo svojom jazyku napríklad extrémne pravicové strany bojujú v Maďarsku proti Romom a toto je všetko dovolené v EÚ a organizácie na obranu ľudských práv, ako je tá moja, sa musia týmto zaoberať. My máme veľké obavy z toho, ako politici to riešia a keď budeme postupovať touto cestou, tak budeme v veľmi vážnej situácii. Preto ja som hovoril iným tónom. No to neznamená, že by som nesúhlasil s tým, čo tu bolo povedané, ale nemáme veľa času. Chcem len zodpovedať eh, voči EU ja nemôžem hovoriť v mene francúzskej ligy či iných lig, pretože v našom prípade naše združenia pracujú v teréne, ale Európska liga pre ľudské práva v Francúzsku vždy um, sa angažovala, um, zastupovala um, Romov na súdoch a počas uh, vyhostovania a tak ďalej. Takže je dôležité sa odvolovať na súde, pretože títo ľudia, ktorí sú znevýhodnení, nemôžu ísť sami na súdy a nemôžu sa proti tomu odvolávať keď si zoberieme ľudí a dáme ich na autobus a zoberete im otlačky prstov a poviete im, že nemôžete ísť späť do Francúzska, pretože máme biometrické údaje o vás a keď sa vrátite, tak vás budeme pokutovať a posunú vás naspäť. Takže nemyslíte si, že toto musíme riešiť? Áno, potrebujeme vzdelanie, školstvo, konkrétne opatrenia, ale musíme to robiť politicky, musíme ehm, odsudzovať tieto nepriateľné skutočnosti a správanie a tieto postoje a kroky voči ľuďom, pretože sú Rómovia a v mnohých prípadoch e, niektorí ľudia dokonca ani nie sú z nich Rómovia. Ako e, Združenie pre ľudské práva obojujeme ľudí všade, kde e, sú ich e, práva porušované a to sa deje teraz. To bolo veľmi e, dobré zhrnutie terajšej situácie a na druhej strane tu máme ozajstné snaženie na zlepšenie situácie a na druhej strane vidíme extrémne pravicové hnutia, ktoré vytvárajú netoleranciu a ozajstné rizika a myslím, že to je európska realita. Lívia, vy ešte máte jednu pripomienku? Rečnička bez mikrofónu hovorí. To make it possible that I get an answer aby e, sme umožnili odpovedť na moju otázku. Moja otázka bola, že aké opatrenia um, navrhujete e, v francúzskej vláde e, pred tým rumunským prípadom za posledných rokoch, čo si myslíte, že žondové by potrebovali, aké boli vaše návrhy vláde a ako by sa to dalo zmeniť? Ja by som rada vedela, aké boli vaše návrhy, ktoré Sarkozy a ostatní nepočúvali. We <laughs> ask for an answer. I should ask the... Než e, požiadame o odpoveď, chcem sa spýtať tlmočníkov, či môžu ostať ešte dlhšie. Um, no, Jednu minútu stačí, že tri najdôležitejšie body, ktoré ste odporúčali vláde. Oui, tout, tout en disant que je ne peux pas parler au nom de la Ligue française. Nechcem hovoriť v mene francúzskej ligy, no dovolte mi vysvetliť, eh, o čo ide vo Francúzsku, podobne ako aj v iných štátoch. Na jednej strane máme kočovníkov, ktorí majú e, francúzske občianstvo. Potom máme ľudí, ktorí žijú vo Francúzsku a to sú ľudia z obcí z iných štátov, ale opatrenia, ktoré príjmete, e, sa môžu líšiť v závislosti od toho, o ktorej kategórii alebo skupine hovoríte. Takže najprv ku kočovníkom. Pýtali ste sa na kočovníkov, ale kočovníci nie sú len Romovia majú osobitný preukaz e, pre obeh. Keď niekto má túto kartu v Francúzsku, e, nemôže e, ísť do obchodu alebo požiadať o šek, pretože to je len preukaz povolenie na um, kočovanie, ale um, niektoré orgány si myslia, že uh, oni musia žiadať o preukaz totožnosti. Livia, príďte a pozrite sa, koľko ľudí na tom pracuje vo Francúzsku. really be... Ja musím skončiť formálnu časť schôdze a ja požiadam vás troch, aby ste pokračovali v tejto diskusii. A som si istá, že táto miestnosť je ešte k dispozícii, no nemôžeme používať už tlmočníkov. Ďakujem pekne